zápisnica zo včerajšieho dňa, prijaté texty sú k dispozícii. aby som sa rád spýtal, či máte poznámky. Ak to tomu tak nie, ak nemáte žiadne námietky, tak eh, tieto dokumenty boli